Chcel by som tiež pozdraviť aj delegáciu zo švajčiarského parlamentu, ktorí sú na tribúne. Takisto by som chcel požadoviť, pozdraviť predsedu švajčiarského parlamentu, aj e, senátu, pána Heinza Alt, aby sme mohli ďalej spolupracovať so Švajčiarskom ako doteraz. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ausschüssen konnten Niektorí kolegovia už sa stretli včera s našimi švajčiarskými kolegami, kde sme diskutovali o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Švajčiarskom. Takže ešte raz eh, vítajte tu v Európskom parlamente a ďakujeme za vašu návštevu. Wir kommen nun zur Abstimmung. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Ich rufe auf den Bericht von Herrn Grobarczyk. Prvou je správa pána Grobarčíka, ktorá sa týka populácie lososa